do 11. Program je zverejnený a máte ho na webovej stránke parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ďakujem pán komisár. Ďakujem tlmočníkom aj